Dear colleagues. Kolegyňa a kolegovia. Prosím, usadte sa. A chcem vás privítať na tomto poslednom zasadnutí petičného výboru pre letnou prestávkou. Takže uvoľníme sa, aby sme sa už pripravili na tie prázdninové dni, ktoré máme pred sebou. V prvom rade ale musíme dokončiť dnešný program. E, stretneme sa s niektorými predkladateľmi petícií. Oni sú veľmi zaujímaví a e, máme tu ďalšie témy. Mám tu už aj kladívko, Takže bod 2, v prvom rade e, prijatie návrhu programu rokovania. Potom e, bod 5 a 6 by sme mali nechať na poobede z praktických e, dôvodov. To je hlasovanie o rozhodnutí koordinátorov predložiť uznesenie o právnych predpisoch oblasti a tak ďalej. Takže aby sme nepreťažovali E, kolegov, ktorí majú v úmysle prísť len na hlasovanie, takže by sme to mali sústrediť do jednej časti zasadnutia. Potom schválime zápisnicu z májového a junového zasadnutia. Um, to je bod číslo 3. Zápisnice uh, sú už rozoslané. Uh, tam sa týka, tam ide o uh, Jugend amt e, o to, aby sa zástupcovia Ungendamtu dostavili na budúce zasadnutie výboru a treba poslať aj list príslušnému komisárovi. Ak teda nemáte námietky, mohli by sme schváliť tieto zápisnice? Áno, ďakujem. Môžeme to považovať za schválené. A mám niekoľko oznámení. Veľmi rýchlo sa teraz pozriem, či je tu e, osoba, ktorej sa to oznámenie týka. Áno, je, pretože chcem, aby ste sa všetci pozreli na Lea Coxa. A Leo Cox by sa mal pozrieť na mňa. To je. To je. Čo, Leo? Ahoj. Ja som rada, že si tu. Že sa teraz na teba všetci pozerajú. Lebo by sme ti chceli za výbor pre petície za poďakovať za prácu, dlhodobú prácu v tomto výbore, povedali mi a na začiatku, a, e, že vy, e, ty vieš o e, petíciách najviac a ja som sa od teba od samého začiatku veľa uč- naučila a teraz sa dozvedám, že ty si jeden z tých mladých, ktorí vlastne idú na zaslúžený odpočinok. No, takže kým odídeš, a ja som nevedela, či odídeš teraz alebo ešte pred tým ďalším stretnutím, takže a chcem povedať, že a chcem sa spýtať, e, či sa e, znova uvidíme, alebo neviem, či sa znova uvidíme, takže bez ohľadu na to, či sa uvidíme alebo nie, chcem ti zaželať veľa šťastia, poďakovať menom nášho, v mene nášho výboru a zaželať e, e, veľa ďalších vzrusujúcich pracovných príležitostí v živote a samozrejme všetky iné pozitívne zážitky, odpočinok, kultúru, šport, čokoľvek budeš robiť, uži si to. No. Takže ďakujem. And I also hope that you will come. A dúfam, že nás prídeš aj navštíviť, keď už to nebudeš mať ako povinnosť, uh, jednoducho, uh, aby si sa na nás prišiel pozrieť, či skutočne stále pracujeme tak, ako si nám prikázal, aby sme pracovali. Uh, mám ešte ďalšie oznámenia a tie e, súvisia so životným prostredím s cieľom obmedziť e, odpad papiera a splniť ciele EMA. E, väčšia časť nášho programu sa už nebude tlačiť a bude v elektronickej podobe a okrem toho počet papierových exemplárov a vrátanie e, toho e, väčšina časť e, teda materiálov Takže väčšina tých materiálov bude skutočne v elektronickej podobe, väčšina už výborov to robí, takže je to paperless a je to všetko online. Môžete sa k ním, tým dokumentom dostať e, cez aplikáciu e-meeting, e, svoje tablety. To je jedno oznámenie. Potom e, harmonogram správ, pre správu Frontexu, správa spoločne vypracovaná medzi nami a Libe 55. Deadline for amendments on the v zmysle článku 55 24. Eh, novembra eh, bude u nás potom na výbore eh, vo februári a na pléne sa o tom bude mm, hlasovať v marci. Potom je bod číslo 7 rôzne otázky. Pán Marias má ešte mm, jednu tému, ktorú by chcel pridať a týka sa to webového portálu a ja teda uh, e, odovzdám mu slovo teraz. Ja, proedre. Όπως ενημέρωσα πριν λίγο και τη συνάντησή μας των συντονιστών. Ďakujem pekne. Ja som teda chcel informovať e, náš výbor o teda schôdzi s koordinátorom. Ako viete, tak s e, našou hlavnou úlohou je predovšetkým byť v styku s občanmi a zabezpečiť im prístup k Európskom parlamentu a osobitne k výboru pre petície. Prostriedky, ktoré na to proskytuje aj parlament, na báze toho som ja vytvoril aj platformu pre konzultácie eh, konzultácia.consultations.com dotismarias.com a je to zatiaľ len po anglicky, ale bude to k dispozícii v troch jazykoch e, Európskeho parlamentu a môžete sa týmto spôsobom priamo spojiť s e, výborom pre petície aj e, priam, prostredníctvom časti, ktorá sa nazýva I exercise my rights a prostredníctvom tej e, ďalšej platformy sa môžete e, napojiť na petičný výbor, vyplniť elektronický formulár alebo môžete tiež predložiť nejaký prípad Európskemu ombudsmanovi. Je tam priam malinka, ktorá vás e, povedie k službám Európskeho parlamentu a keď kliknete na linku Môžete sledovať aj rokovanie výboru naživo. Ako viete, rokovanie výborov sú vysielané naživo, takže keď pôjdete na túto platformu, môžete vidieť, čo sa deje vo výbore pre petície a môžete si robiť svoj vlastný obraz, čo sa deje takýmto spôsobom, ako člen Európskeho parlamentu môžem ja informovať občanov Grécko, aby vedeli, aké sú ich práva a o čom rokujeme na našich schôdzach. Samozrejme, nerokuje sa iba o Grécku. A my sa dnes popoludne stretneme o tretej a budeme diskutovať o téme hypoték Španielsku, práv občanov. A to sú určite veci, o ktoré budú mať záujem aj greckí občania, pretože aj oni sú dotknutí podobnými otázkami. Takže je tu taká platforma a aby ľubčania mohli vidieť, akým spôsobom môžeme sa dostať do tzv. elektronického kontaktu s občanmi a vytvoriť tzv. elektronickú demokraciu. Takže ďakujem pekne za to, že ste ma počuli a som vám v dispozícii, keby ste chceli sa niečo spýtať. Predsedajúca, ďakujem. Teraz eh, ja vítam Joseho Riquelme Lópeza ktorý bude hovoriť za združenie obetí talidomidu ehm, v Španielsku. Máte 5 minút. Príjemné predpoludne. Volám sa Jose Riquelme López a zastupujem obete talidomidu aj príslušnú asociáciu obetí talidomidu. Chcel by som vám poďakovať za pozvanie aj za podporu eh, komisie tejto petícii. Bez tohto by nebolo možné, aby sme sa tu mohli predstaviť a zorganizovať skôdzu v takom krátkom čase. Dôležité je, aby ste mali informácie z prvej ruky na tému, o ktorej tu dnes budeme hovoriť. 60 rokov potom, kedy došlo k tragédii talidomidu, to sú eh, deti, ktoré sa narodili od roku 1954 Vďaka nemeckej firme Grünenthal bola to tabletka, ktorá u zastupovala iné látky na ukludnenie. A tak rýchlo bola zavedená na trh, že vlastne zabudla sa, zabudlo sa na minimálnu e, kontrolu a klinické skúšky a bola zavedená tá tabletka na trh ako prostriedok, ktorý je bezpečný, E, zázračný a E, pomáhal hlavne ženám, ktoré mali tehotenské ťažkosti, avšak 7 e, rokov neskôr sa začali robiť skutočné kontroly, skutočné klinické skúšky zo strany nemeckej vlády, pretože na celom svete sa rodili deti s rôznymi deformáciami, ktoré nemali končatiny a, alebo iné rozvojové vady mali v, v prípade zmyslových orgánov nemali dosť dobre vyvinuté oči alebo uši, močový systém a tak ďalej. Takže talidomid vlastne spôsoboval ehm, asi 50 tisíc detí, ktoré sa vo svete narodili s rozvojovými vadami. A talidomid bol v roku 1961 ehm, zakázaný a všetky členské štáty eh, chránili, nie, mnohé krajiny sa pred týmto liekom uchránili, vrátanie Spojených štátov, pretože ich odmietli s tým, že nie je dostatok klinických skúšok. A E, tak dosť rýchlo potom viaceré členské štáty začali zavádzať opatrenia súvisiace so zdravotnou kontrolou a tiež poskytnúť e, určité odškodnenie obetiam tohto lieku. E, vznikli aj predpisy, ktoré ktoré, alebo e, e, z, právo, ktoré ponúkal možnosť odškodnenia obetiam, prípadne im ako vyplatiť invalidný dôchodok. Toto vlastne bolo posudzované v 60. a 70. rokoch. A v Španielsku bola situácia úplne iná v porovnaní s inými krajinami, e, pretože aj v Španielsku bol nemecké laboratórium Grunenthal, ktoré zaviedlo tento liek na trh a naďalej je to veľká farmaceutická firma, ktorá pôsobí aj v našej krajine, ale z v Španielsku bol talidomid predávaný ešte aj v roku 1969 aj dokonca 78, čiže 16 rokov potom, čo v Európe bol tento liek e, už zakázaný. Pričom vedeli, aké dôsledky tohto lieku sú, nadalej bol predpisovaný a až potom koncom 70. rokov došlo k zákazu, čiže v Španielsku bolo asi 3000 obetí tohto lieku a asi 1000 sa dožili dnešného dňa, ale nikdy nedostali žiadnu, žiadne odškodnenie ani žiadnu dôchodok zo strany španielskej vlády a neviem, museli sa obracať e, na pomoc rodine alebo cirkvi a podobne. 60 rokov po tejto tragédii sa pýtame naďalej, že prečo, pretože naša história je históriou spoločne v pôsobenia v Európskej únii, ale u nás e, to prebiehalo úplne inak. Takže e, Avšak história obeti talidomidu v Španielsku je v podstate cesta akoby e, čo najrychlejšie závodnúť. A dnes žiadame Európsky parlament, aby urobil niečo voči tejto jasnej diskriminácii Španielska, ktorá vyplýva z odškodnenia obetí talidomidu v celej Európskej únii, pričom Španielsko bolo v tomto diskriminované a chceli by sme e, v tomto prípade zmeniť e, rozhodnutie a žiadame o prijatie príslušných e, alebo poskytnutie príslušných prostriedkov, aby naša krajina mohla konať v tejto otázke. Ďalej je veľmi dôležité aj to, že prípad talidomidu prís veľ z legislatívne zmeny vo celom svete, posilnili sa laboratórne testy a klinické skúšky ehm, na novos, nových liekoch. Vieme, že Európsky parlament e, tiež e, má, prijal určité opatrenia, ktoré s týmto súvisia. Dnes e, je práve vďaka takejto katastrofe sú bezpečnejšie lieky po celom svete. Na toto sa často však ale zabúda u nás pri Španielsku. No takže nezabúdajme, že kríza potom v roku 2011 stála španielskú vládu 200 miliard eur len kvôli 200 miliónov eur, keď e, Nemci mali podozrenie, že dojde k väčším stratám. Takže bolo by vhodné teda priznať odškodné obetiam talidomidu zo Španielska a už v závere by som chcela povedať, že môžeme si zažívať len lepšiu budúcnosť, aby naše, naše potreby budúcnosti boli zabezpečené, keď to všetko vlastne závisí od našej krajiny, aj keď žiadame o podporu Európskeho parlamentu, a prosíme o to, aby zmenili postup našej vlády v Španielsku. My nehľadáme vynikov alebo neupoukazujeme na vynikov. chceme len podporu v tomto dialogu s našou vládou. V závere by som ešte chcel zdôrazniť, že naše združenie ďakuje veľmi pekne Európskemu parlamentu, že ste nám umožnili obrátiť sa na vás. A naša vláda má v ruke veľkú zodpovednosť, aby mohla niečo urobiť. My sme presvedčení, že konanie tohto výboru môže prispieť tomu, aby v krátkom termíne e, sa zabezpečila lepšia budúcnosť e, pre tieto obete. Politika je vlastne v tomto úžasná, že je možné e, sa vysporiadať s takými udalostiami, ako je tá naša. Takže je to súčasť Európy a Európa predsa musí pristupovať svojim občanom rovno um, spravodlivo. Ďakujem pekne. Teraz by som sa obrátila na komisiu. Je tu Florian Schmidt. Thank you very much uh, for ah, giving there you are. Yeah. There you are. Hi. Yeah. Hi. Thank you very much for giving me the floor. Ďakujem pekne za slovo. Určite talidomid je jedna z najväčších e, katastrof e, v prípade liečiv, ktoré sme mali v Európe. A ako povedala predkladateľ, predkladateľ petície, je to tragicky e, tiež napojené aj na chýbajúcu európsku legislatívu, pretože vlastne to potom viedlo k výraznej harmonizácii a schvalovania liečiv a liekov neskôr. Samozrejme, že my máme veľkú sympatiu e, z hľadiska situácie v Španielsku a určite je to porovnateľné aj s inými členskými štátmi. Avšak e, je tu určitý právny komponent, ktorý súvisí s petíciou a je aj politický komponent petície. Čiže pokiaľ ide o e, právny komponent, tam na toto komisia zodpovedala v minulosti na, aj prostredníctvom viacerých otázok e, poslancov Európskeho parlamentu a my Tiež sme pripomínali otázku kompenzácií, náhrady škôd, podpory obetí a to všetko je stále mm, národnou kompetenciou členského štátu a tam EÚ má veľmi nízky vplyv. Čiže pokiaľ ide o právnu otázku pre európske inštitúcie, je veľmi ťažko zasahovať e, e, na podporu práv e, predkladateľa petície. No a pokiaľ ide o politické aspekty. Vieme, že mnohí poslanci aj v minulosti sa už venovali obetiam talidomidu, aktívne ich podporovali aj voči ich národným vládam a ja môžem povedať, že aj ehm, komisár pre zdravie, pán Andrej Majtis, sa nedávno stretol s viacerými zástupcami um, obetí z Španielska, aj Talianska, aj Británie, aby si s nimi vymenil e, názor. E, vlastne takýmto spôsobom postupovala jeho predchodca, komisár Borg. Isté má to aj určitý politický aspekt, ale čisto z právneho hľadiska, právneho hľadiska, ktoré platí pre petície, ktoré platí pre petície, tento postup alebo sa dá urobiť naozaj len veľmi málo. Ďakujem pekne. Predsedajúca, Ďakujem. Teraz ehm, otváram priestor pre pána Martána. Nech sa páči. Oui, merci, la Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem e, za opis. Ja chápem, o čo žiadate hovoríte, že nede o to nájsť vinníkov, ale samozrejme ide o to, aby niekto e, zodpovedný bol a e, musel, tak povediať, zaplatiť e, tú cenu. Ja vám nepoviem, akú podobu by malo to odškodnenie mať, ale nie je priateľné, aby obete platili dvakrát, prvýkrát tým postihom a taktiež e, dôsledkami na ich sociálny život. E, vy ste opísali situáciu španielských obetí. Ja nechcem na nikoho ukazovať prstom. E, hovorí sa, že sa nedá nič spraviť. Neviem, prečo by tu tá petícia inak bola. Možno, že by sme mohli sa snažiť zvýšiť informovanosť o tejto téme. Možno, že by Španielsko mohlo začať rokovať s zainteresovanými aj s e, farmaceutickým labori, laboratóriom Grünenthal. Vlastne sú zodpovední za túto situáciu, čiže by rokovalo Španielsko, Združenia obetí a e, farmaceutické laboratórium Grünenthal a Malo by byť nájdené riešenie, ktoré by bolo všetkým, pretože nie je, tolera- nie je priateľné, aby tieto obete trpeli dvakrát a to je aj naša úloha, čiže snažiť sa e, umožniť takéto rokovanie alebo rozhovory v zaujímavé všetkých. E, Margaret? Margaret? Sorry. Thank you for coming first of all. Ďakujem pekne. Myslím si, že ten škandál je oveľa horší, než ako ste ho vypopísali. Ja viem, že v Španielsku sú obete, ale napríklad vo Švédsku my sme tiež mali škandály podobného charakteru v polovici 60. rokov a to, čo sa udialo tiež v Nemecku, tam bola boli, boli tie škandály s tým, že sa presadzovali veci v rámci korupcie, podplácania a podobne, len aby sa dostali na trh nejaké produkty. A vyzeralo to tak, že Spojené štáty sa naozaj snažili s tým niečo urobiť Takže ja si my, sa obávam žiaľ, že talidomid ešte nie je posledným škandálom, pretože tu pokračuje stále ďalej a ďalej. Táto kniha, ktorá sa volá Smrtiaca medicína a organizovaný zločin, e, je to kniha, ktorá vyšla v Španielsku pred niekoľkými rokmi. Niekto sa ani nepokúsil e, veci preskúmať. E, tu máme mená aj firmy, aj všetko. Deje sa to stále. Čiže Mali by sme využiť tento talidomy, tento prípad, aby sme požiadali od komisie, aby nám presne mohla povedať, čo sa stalo v týchto krajinách vlastne. Um, my už to ne, ale ja si myslím, že to nie je prípad, ktorý by mal byť zabudnutý, pretože obete tu sú a takéto veci sú naozaj dramatickým porušením ľudských práv. A napríklad teraz sa aj rokuje o zmluve T-typ, čiže musíme to zahrnúť aj do takejto zmluvy, aby bolo jasné, že ehm, my, nám v Európe tak záleží tiež, tak, pretože napríklad sú tu aj veľké americké farmaceutické firmy. Ale, dohrať, no, spýtam, chcem sa ešte spýtať vás, že kedy došlo k zastaveniu um, alebo stiahnutie z trhu tohto liečiva a kedy došlo k uh, výplatám uh, odškodnení, pretože ja naozaj niekedy som z toho úplne zúrivá, keď uh, vidím, ako sa vysporiadávajú firmy s takýmito prípadmi. Viete, mali by byť zodpovední e, jednoznačne za to, čo spôsobili e, pacientom. A oni veľmi dobre vedia, čo spôsobili. Čiže urobiť si prehľad, že kedy došlo k zastaveniu predaja, aké dostali odškodnenia v jednotlivých krajinách a kto čo zaplatil. E, Grunenthal zrejme možno, že nikdy nič nezaplatil za to, čo spôsobil. Thank you, Margaret. Ďakujem, Eleonora. Áno, ďakujem. E, predkladateľovi petície veľmi ďakujem za to, že prišiel dnes s touto témou. Ja som už e, niekoľko mesiacov v kontakte e, s Talianskou asociáciou obetí talitomidu a takisto aj s anglickou organizáciou. Minulý mesiac alebo v máji bola tlačová konferencia. Tam sa vyjadrili všetky politické skupiny a jednoznačne za to, aby bolo uznesenie aby, aby teda sa nejak riešila situácia obetí e, takéhoto farmaceutického škandálu, ktorý e, má nevydané rozmery. Margaret e, už o tom hovorila. Ide tu o Eh, farmaceutické záujmy, ktoré boli vtedy eh, obrovské. Podarilo sa ich eh, dobre zakrývať, kamuflovať a treba povedať, že aj nemecká vláda na tom mala svoj podiel. Tak, a to v rámci tej snahy, čo najrychlejšie uzavrieť e, celý e, proces e, tak, aby vlastne neboli dostatočne informovaní, o informované obeti tak v Nemecku ako aj v Nemecku a doposiaľ teda žiadne odškodnenie nenastalo. A aj v Taliansku sú obeti tohto lieku, ktorých situácia ešte nie je dostatočne zohľadnená to znamená všetky tie e, hrozné dôsledky e, tohto lieku, ale samozrejme aj životné podmienky týchto ľudí, e, ktorí, ktorí tým, tými poškodeniami trpia. To znamená tie patologické prejavy, na ktoré takisto treba adekvátne reagovať a to sa doposiaľ nestalo. Talianské združenie sa snaží o to, aby takisto sa monitorovala tá skutočná situácia všetkých tých tisícov obetí, ktoré žijú dnes s týmto problémom, lebo do dneška to nebolo nielenže podstate kompenzované, ale ani, ani uznané, že skutočne ten ich každodenný život je tým e, zasiahnutý. Takže e, ide tu o otázku kompenzácie a pomoci. Okrem toho chcem ešte pripomenúť list, ktorý napísali niektoré politické skupiny, konkrétne aj moja v priebehu minulého roka a v tomto liste sa e, žiada e, e, kancelárka Merkelová, aby sa opäť vrátila k tejto téme a to s cieľom čo najrychlejšie pomôcť týmto ľuďom. 7. júla sa konalo stretnutie s niektorými z obetí talidomidu a to sa týkalo aj španielských obetí, lebo tu v ide o to, aby sa čo najskôr aktivovali aj e, právomoci a schop, e, právomoci Európskeho parlamentu, ktorý samozrejme má v rámci svojich e, právomoci aj starostlivosť o verejné zdravie v Európe. Takže ide o to, aby sa vo všetkých členských štátoch táto problematika riešila skutočne jednoznačne, transparentne a v prvom rade spravodlivo. Ďakujem vám. Grazie. Tora, Kyrie Maria, logo sine jasas. Ďakujem, Maria. pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať autorom petície za to, že sú tu medzi nami. Chcem sa im poďakovať aj za prezentáciu. Ehm, ja som doslova šokovaný tým, čo som uvidel a mm, súcitím s osobnou drámou eh, jednotlivých obetí. Náš výbor by mal vyvinúť istý tlak, eh, tak aby sa zareagovalo na túto petíciu, pretože eh, úlohou e, výboru je, aby petície, s ktorými sa na nás obracajú, umožnili e, dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky. Ja myslím, že to farmaceutické laboratórium má jednoznačnú zodpovednosť a doteraz nebolo e, zaplatené odškodné, čiže tá zodpovednosť je úplne jednoznačná. Ja myslím, že je tu príslušná Európska komisia a aj náš e, výbor, e, aj keď možno na prvý pohľad to tak nevyzerá. Charta základných práv ktorá eh, je súčasťou Lisabonskej zmluvy, umožňuje použitie právnych nástrojov na ochranu práve takýchto osôb a je jasné, že obete a členovia tohto združenia sú európsky občania a doteraz eh, im nebola poskytnutá nejaká eh, ochrana, právna ochrana ja sa pýtam, či sa tak e, stane po e, e, vynesení rozsudku španielskými súdmi, či bude stíhané to nemecké farmaceutické laboratórium, ktoré je jednoznačne zodpovedné, alebo či tu sú príslušné nemecké súdy. Ja myslím, že komisia by nám mala pomôcť a zistiť presný počet obetí, aká je e, aktuálna situácia a vlastne to je príslušný, ktorá krajina, ktoré súdy, ktoré súdy by sa mali e, týmto prípadom zaoberať. A teda umožniť e, vyplatenie odškodného právo obetí na právnu ochranu musí byť zaručené a potom má byť vyplatené, vyplatené odškodné. A ja súhlasím s tým, čo tu povedal francúzsky kolega. Hovoril o otázke tlaku, ktorý treba vyvinúť, tak aby sa veci pohli vpred. A hovorilo sa aj o soft power, o akejsi diplomácii tlakoch na nemeckú vládu, tak aby bola zaručená ochrana e, týchto tisícok obetí a odškod, aby boli odškodnené. Netýka sa to tiež to iba Španielska. Iných krajín máme možnosti ako výbor pety a treba teda e, nechať túto petíciu otvorenú. Komisia sa do toho musí zapojiť a uvidíme, akým spôsobom môžeme zaručiť ochranu týchto autorov petície, aby tu neboli iba prehlásenia o solidarite. Ďakujem pekne teraz Rosa. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať predsedovi a podpredsedovi tohto združenia obetí. Toto je akási lekcia dôstojnosti a už sa to málo kedy e, vidí. Vítajte teda na našom výbore. E, politická skupina EPP vás podporuje. Chceme, aby sa vyjadrila, vyjadrili súdy a so všetkými obeťami treba zaobchádzať rovnako. Ide o skutočnú lekárskú tragédiu eh, v dejinách Európy. Eh, nejde iba o Španielsko, čiže európska politická a humanitárna otázka. Musíme byť zjednotení vlády, zvolení zástupcovia treba nájsť eh, spravodlivé riešenie. Táto situácia mm, je, je naozaj veľmi e, smutná, pretože veľmi málo obetí bolo e, uznaných za obete a už viac ako 50 e, rokov e, uplynulo od e, používania tohto lieku. Niektoré obete dokonca už e, nie sú ani medzi nami. E, vy ste dokonca hovorili o akomsi holokauste kvôli tomuto lieku. Ja s tým súhlasím aj s tým, čo tu povedal prvý e, rečník. Náš výbor PETI musí zvolať e, schôdzu a snažiť sa e, situáciu odblokovať. Myslím, že v septembri 23. bude pojednávanie pred Najvyšším súdom, ale e, treba naďalej vyvíjať tlak aj e, skupina EPP odblokovať situáciu a získať e, to, o čo nám ide, teda rovnaké zaobchádzanie so všetkými obeťami. Ja som sa narodila v 1955. Kľudne som mohla aj ja byť obeťou tohto lieku, pretože v tom čase sa ešte tento liek e, predpisovala. Naozaj treba, aby sa vyjadrili súdy. Máte teda úplnú podporu politickej skupiny EPP a ja verím, že vás podporia aj iní. Iba niečo stručne. Vy ste tu, aby ste hovorili na pôde nášho výboru Peti a myslím, že všetky politické skupiny vás chceli e, pozvať, vás, si vás vypočuť. Čiže toto je e, úsilie celého nášho výboru. Ste tu vítaní, podporujú vás všetky politické skupiny. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, Cecília. Ja chcem možno uh, interpretovať to, čo tu povedala e, členka EPP. Sme tu v ťažkej situácii. Ja som mm, vyškolený biochemik a po univerzitnom diplome som sa venoval výskumu, chemickému e, výskumu a teda mám e, takéto skúsenosti a Talidomit e, nikdy nemal byť e, určený na humánne použitie. Je to skutočný zločin. Vy samozrejme máte nárok na odškodnenie. Ja podporujem tých, ktorí hovoria, že treba vyvinúť e, všetok tlak na Európsku komisiu. Táto petícia musí ostať otvorená a máte e, podporu nás všetkých. Ďakujem pekne, Soledad. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja samozrejme vítam všetkých autorov petície, vyjadriť chcem aj moju solidaritu s vami. Nikto nemôže zatvárať oči pred touto katastrofou, jednou z najhorších e, v dejinách modernej medicíny, minimálne 20. storočí, ja si ani nepamätám zažiť takéto dôsledky. Farmakovigilencia e, zlyhala na celej čiare v tom čase a v konečnom dôsledku to bol ako keby začiatok e, farmakovigilencie. E, tisícky osôb ešte o 50 rokov neskôr neboli odškodnené ani neboli vypočutí ako obete Mm, chýbala politická vôľa, ani len to minimum nebolo spravené, neboli, neboli im dané nástroje, ktoré by im e, umožnili e, dovolať sa e, spravodlivosti. Boli dohody s istými krajinami, teda medzi istými krajinami a farmaceutickým laboratórium a iba vlastne oni mohli využiť e, existujúce právne nástroja dohody. E, my asi nemáme e, možnosť ako vyžiadať odškodné, ale môžeme rozhýbať politické koleso. Ide o 50-ročné obdobie, ktoré už uplynulo, ale vieme zdokumentovať, čo sa stalo v Španielsku, ale aj inde v EÚ. Takže treba odhaliť celú pravdu, iba tak môžeme podporiť e, španielské požiadavky, ale aj v Taliansku a inde. E, v Španielsku bol vydaný dekret v 2010 a uznávajú sa obete. Bol to vôbec prvý krát, čo sa v Španielsku tieto obete uznali. A ale Združenie obetí tento dekret považuje za nedostatočný, takže pošlite list španielskej vláde, aby e, si sadli so Združením za jeden stôl a pokúsili sa e, vylepšiť tento dekret, pretože zatiaľ nie je dostatočné, neuznáva ani úplne štatút obetí, ani ich odškodnenie. To je taký prvý návrh z mojej strany. A potom sa hovorí o tom, že náš výbor nemá eh, eh, právne právomoci, ale určite politické možnosti máme. Aj eh, komisár pred výborom Envy povedal, že ide o európsky problém a je potrebné priniesť celoeurópsku odpoveď. Aj tu by sme asi mali sa opýtať komisára pre zdravie, ako to vyzerá s tou odpoveďou, či sa na nej pracuje, čo by on považoval za užitočné na to, aby takáto celoeurópska odpoveď prinesená bola. My máme totiž to veľký dlh ako Európania e, zoči voči týmto obetiam. A tá snaha to zdokumentovať, to je veľmi dôležité. A výbor Júri by e, sa mohol e, minimálne vyjadriť, aj keď viem, že nie sú príslušní. Čiže ako by sme mohli e, si vyžiadať takúto právnu odpoveď? Ďakujem, ďakujem za vašu pomoc a za konkrétne návrhy teraz pani Valina. Gracias. Bueno, bienvenido a José a Rafa. E, ďakujem. E, vítam všetkých tých, e, ktorí prišli. E, pred chvíľou sme sa videli. Vypočula som si zástupcu komisie, že sa nedá nič robiť, ale máme predsa chartu ľudských práv. A to by sa nedalo aplikovať? Má to zostať len na papieri? Veď sa tam hovorí o práve na zdravie, e, na pomoc lekárskú, e, nediskrimináciu. To sú pravidlá, ktoré teda neplatia. Ja by som chcela, aby Júri vypracoval, výbor Júri vypracoval e, svoje stanovisko. V roku 2010 e, vyšiel prvý kráľovský dekret v histórii, ktorý uznáva e, túto otázku, ale nestanovuje e, odškodné a tam bol vlastne len mesiac na to, aby sa mohli e, uplatniť a prihlásiť všetci tí, ktorí sa považujú za obete tohto lieku. E, ľudová strana sa tomu venovala 27. E, e, mája bola tlačová konferencia, ale členovia vlády. Zdalo sa mi, že dokonca boli aj ochotní možno už v tomto smere niečo robiť, ale od Eh, volieb u nás obehli už 4 roky. Až teraz sa niečo pohlo. Eh, bohužiaľ, eh, obeti tohto lieku niektorí z nich už postupne zomierajú, takže nie, nie, dokedy budeme čakať, kým tých, čo ešte žijú, odškodníme. My sa E, zaoberáme takými otázkami, ako je úroda uhoriek vo Španielsku a podobne. To je veľká téma, a, ale e, keď ide o takúto závažnú otázku, tak váhame. Treba nájsť nejaké riešenie. E, veď títo ľudia na to čakajú celý život. A myslím, že Únia aj jednotlivé štáty by sa v tom smere k tomu mali určitým spôsobom postaviť. Takže e, ešte e, sa hlási Peter, dobre, ale po Petrovi už e, zoznam rečníkov uzavrieme, pretože musíme pokračovať ďalej, ale takže pán Gabras. Ďakujem, pani predsedajúca. Toto nie je po prvý krát, čo som nadviazal kontakt práve s obeťami talidomidu v rámci tejto diskusie, e, tie obete sú nielen v Španielsku, ale aj v ostatných krajinách. A ja absolútne súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Ten prípad má celoeurópske dimenzie, pretože sa to stalo v Taliansku, Španielsku, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku. Nemecko je najmä za to zodpovedné ale petície prichádzajú zo Španielska. Zameriam sa teda na španielskú e, situáciu. Myslím, že by sme sa mali vyjadrovať jednoznačne. E, španielská vláda v auguste 2010 vydala dekret a vtedy dala jeden mesiac obetiam na uznanie toho, že sú obete e, talidomidu. A potom tu išlo o akúsi e, sociálnu pomoc, e, ale tu predsa ide o odškodenie. E, hovoríme o stovkách prípadov v Európe. Sú to v podstate už len stovky ľudí, ktorí žijú v celej Európe. V Španielsku ich pomerne málo, takže nebolo by tak ťažké odškodniť ich. A parlament e, by mal tlačiť na to, aby boli sankcie, a to najmä vo vzťahu k tým ľudím, ľuďom a k, tej, k tým e, zástupcom štátnej správy, ktorí naďalej umožňovali vydávanie povolení na uvádzanie na trh v prípade lieku, ktorý mal také devastujúce účinky. Mali by sme navrhnúť to. To znamená, mali by sme navrhnúť sankcie a odškodné. Ďakujem. Peter, prosím. E, Ďakujem pekne. Môžem len ako dodatok k tomu, čo povedali už kolega Via. Ja som si práve rozmys- premyšľal, že som sa narodil v 1959 eh, vo východnom Nemecku. Nebolo veľa takýchto prípadov, ale pretože nebola, nebol tento liek dostupný, no už ehm, Myslím si, že to nejde len o tragédiu, jednoducho ide o naozaj trestný čin, ja, by si, ja si myslím to treba takto pomenovať. Ehm, a ja som sa vlastne tejto témo, toto tému už venoval. keď, keď ehm, odškodnenie podľa mňa, ktoré pochádzalo v takom, tomto prípade, bolo dosť podcenené. Čo sa teda dá urobiť? Ehm, v každom prípade je to trestný čin a určite dotknuté osoby boli nespravodlivo eh, odškodnené informácií, ktoré som obdržal. My sme už 26. januára prijali uznesenie v parlamente, eh, kde sa hovorí kompenzácie či odškodnenie pre obete a spravodlivé odškodnenie z, eh, z škandálu liečiv, to bolo 090 lomeno 2014 a čo sa dá ešte urobiť viac? Z právneho hľadiska to vyzerá, že všetko už sa urobilo, ale z politického hľadiska treba sa ďalej e, treba ďalej vyvíjať tlak, musí sa to ešte vrátiť e, na stôl. V mnohých krajinách je to jeden problém, je to vždy akoby nepríjemné a myslím si, že musíme spoločne postupovať aj spoločne s predkladateľmi petícií, čiže musíme zabezpečiť, aby petícia bola otvorená, aby sa všetci, ktorí s tým majú dočinenia, sa tejto otázke venovali a e, treba pripomenúť aj tu uznesenie Európskeho parlamentu a členské štáty jednoducho musia sa venovať tejto problematike. Takže bez ohľadu na tie fyzické škody na tele určite e, myslíme si, že si teda zaslúžia obete spravodlivé odškodnenie. Predsedajúca, ďakujem pekne za tento príspevok. Myslím si, že to je tiež dôležité odvolať sa na uznesenie, ktoré bolo prijaté nedávno. A teraz e, dávam opäť slovo predkladateľovi petície. Prosím, dve minúty. Snažte sa dodržať tento limit. E, ďakujem v prvom rade. Ďakujem e, poslancom za to, že mi umožnili účasť na tejto, tomto zasadnutí. Chcem nadviazať na to, čo odznelo v niektorých vyjadreniach. Talidomit je liek, ktorý sa používal v rôznych e, štátoch Európskej únie a e, myslím si, že je veľmi dobre známe, kto, kto je zodpovedný za tento e, liek Grünendahl, ktorá to je farmaceutická firma, ktorá distribuovala priamo tento liek v niektorých krajinách a okrem toho je to priama zodpovednosť eh, jednotlivých krajín, ktoré vydávali povolenia na uvádzanie na trh v prípade tohto lieku. A v prípade eh, Španielska to eh, bolo najhoršie, tam boli tie dôsledky veľmi dramatické. Ehm, možno v tej dobe nefungovala takto štátna kontrola ešte efektívne, alebo bola príliš veľká dôvera e, v e, nemecký produkt, e, nemecký štát a mm, to takisto platí pre Taliansko. Myslím si, že toto je podľa mňa skutočne otázkou, ktorá by mala byť prioritou E, pre Európsky parlament, lebo je to v prvom rade európska otázka. Ďakujem. E, kolegyne a kolegovia, chcem všetkým poďakovať za vyjadrenia. E, komisia správne poukázala na to, že je to právna a politická otázka, ale ja k tomu dodávam, že je v prvom rade humanitárna otázka. My môžeme napísať e, ministrovi sociálnych e, vecí e, a spýtať sa, aké kompenzácie sa rozhodli ohľadom obeti talidomidu v Španielsku a takisto vyzvať na štrukturovaný dialog so združeniami, ktorých zástupcu si tu dnes E, ktorých odsudcu sme si tu dnes vypočuli a takisto zistiť, aké opatrenia ostatné členské štáty už prijali v tejto otázke. To znamená e, používať, e, oboznámiť sa s o, overenými postupmi, ktoré jednotlivé členské štáty zaviedli, lebo už ubehlo 60 rokov, takže určite sa situácia v jednotlivých členských štátoch vyvinula rôznym spôsobom. E, my by sme mohli požiadať sekretariát, aby zistil, čo sa deje v troch, štyroch, piatich členských štátoch takto dotknutých na e, úrovni e, odškodnenia. No a okrem toho v tom liste odkázať na uznesenie, ktoré sme tu prijali v januári. Peter nám to správne pripomenul. Podľa mňa toto by bol ten možný postup vpred, ktorý by e, mohol vyvinúť určitý tlak, e, pomerne veľký tlak na španielskú vládu a myslím, že e, všetci kolegovia zatiaľ sú za to, aby, aby tá petícia bola stále otvorená Prečo nepísať rovno ministrovi zdravotníctva, ale ministrovi sociálnych vecí? Ja som si myslela, že to je vlastne to isté, ale môžeme jednoducho napísať vláde a to sa dostane k tomu príslušnému ministrovi. No, veď toto je predsa zdravotnícká otázka. Nie je to len otázka kompenzácií, je to otázka spravodlivosti a e, vykonávania spravodlivosti na úrovni zdravotnej starostlivosti ja som myslela, že vlastne to spadá pod to isté ministerstvo. Je to to isté ministerstvo, potvrdzuje kolegyňa, ale to je, e, e, to je, to je celkom e, zábavné, pán Terikabras, že niekedy niekto vie leci, veci lepšie než vy. Takže o, Áno, to, čo hovoríte, je možno vysvetlenie, ale e, neospravedlňuje vás to. No, v každom prípade, mohli by sme to takto urobiť? Čo mne vadí v ich návrhu je, že e, sa jasne nehovorí o zodpovednosti farmaceutického laboratória Grünenthal. To mi vadí. A pritom všetci hovoria o tom, že oni sú hlavní zodpovední Nemám konkrétne čísla, ale minimum by bolo sa opýtať, koľko e, už e, niektoré obete ako odškodné dostali a ja myslím, že potom e, preváži zdravý rozum, pretože otázka znie, ako takto zodpovedné laboratórium ešte nič neplatilo dobré spolužitie stojí na tom, že ten, ktorý škodu spôsobí, musí zaplatiť odškodné a to neplatí na Grünenthal a treba taktiež e, teda toto treba jasne uviesť. Yeah, that's a very good idea. Áno, to je veľmi dobrý nápad. Vidím, že v tomto skutočne máte veľmi jasno. Takže ten postup, ktorý navrhujem, je priateľný? Výborne. Teraz Chcem všetkým Chcem teda poďakovať e, vám za to, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše skúsenosti a ďakujem za to, že ste prišli, tešíme sa aj na budúce. No a teraz je E, tu petícia 717-2014 o e, zrušení letného zimného, e, zimného času v Európskej únii a potom 1934 takisto, kde sa navrhuje zrušenie úpravy letného času a potom je tu celý rad ďalších petícií na tú istú tému. Gershwin má krásnu skladbu Summertime, Wintertime, ale toto nejde o muziku, tu ide o petície, tie petície e, tých e, predkladateľov petície tu nemáme, takže dám priamo slovo komisii. Peter a Maja, prosím. Dobrý deň, pani predsedajúca, e, dámy a páni, vážení poslanci. Prepačte na chvíľočku, môžeme poprosiť, aby tí, ktorí chcú odísť, tak urobili pokiaľ možno v tichosti, aby sme e, nerušili zastupcov komisie pri expoze tejto otázky. Takže pán De Majo, prosím. Ja myslím, že by som vám v prvom rade mal uviezť e, určitý kontext, e, ktorý sa týka tejto petície. Smernica o letnom čase zavádza zmenu e, času dvakrát za rok, e, v oktobri na zimný čas a na konci marca zasa na letný čas. Je treba e, potrebné vedieť, že komisia a európsky legislatívci nezaviedli letný čas v Európe. Toto si zaviedli jednotlivé členské štáty už v 60. a 70. rokoch E, z rôznych dôvodov e, vtedy zaviedli zimný a letný čas. A ja nebudem teraz vymenúvať všetky tie dôvody. Išlo však o to, že v 1980 potom prišla komisia, prišla s iniciatívou harmonizovať e, existujúcu prax letného zimného času v jednotlivých členských štátoch na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. V 60. a 70. rokoch sa totiž ukázalo, ukázalo že sú určité organizačné e, problémy v oblasti medzinárodnej dopravy, v letectve a najmä v železničnej doprave a preto v 80. rokoch komisia prišla s prvým návrhom smernice prijatej radou a parlamentom to bolo na dočasné obdobie 5 rokov. Na začiatku išlo len o harmonizovanie začiatku a nie konca. A potom v roku 2000 bola schválená 9. E, smernica, 2001 vlastne, kde sa harmonizuje e, letný a zimný čas na e, permanentným spôsobom a hlavným cieľom opäť bolo harmonizovať prístup e, tak, aby dobre fungoval vnútorný trh. Myslím, že o toto v prvom rade ide, takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem a Ďakujem vám aj za stručnosť a mm, presnosť. Len chcem upozorniť na to, že e, ITRA, tra, e, výbor ITRA a TRAN sa takisto e, zaoberajú touto otázkou. Zaoberali sa touto otázkou 24. marca tohto roka. Sú tu aj niektoré tváre, ktoré ešte nepoznám, Pán Svoboda je na mojom zozname a pán Roul potom? Ďakujem, pani predsedníčka. Ja predsa len dúfam, že ma poznávať, spoznávate. Nie? No dobre. Ale áno, Áno, ja mám vynikajúce spomienky. Presne tak, ako ste povedali, tie tri výbory mali veľmi, e, absolvovali veľmi úspešné vypočutie. Tam sme pozvali zástupcov e, za odvetvia z energetiky, e, dopravy, zdravotníctva, právnych expertov, E, právne aspekty tej smernice z roku 2001 sa takisto prezentovali na tom stretnutí a výsledkom tohto vypočutia bolo e, asi toto. Treba rozlišovať medzi harmonizovaným prístupom, Eh, ako niečím pozitívnym v rámci celej Európskej únie. Nikto asi nenamieta, že je to potrebné pre dobrú funkciu vnútorného trhu, ale potom je tu na druhej strane tá diskutabilná otázka, či dnes dáva zmysel meniť alebo prechádzať zo zimného na letný čas. Či by nebolo lepšie mať jeden harmonizovaný čas pre celú Európsku úniu. Boli Vypočuli sme si prezentácie zástupcov dopravy, energetiky a zdravotníctva a e, za ďalšie, e, doprava a energetika e, sa k tomu stávajú, stavali tak, že v podstate boli neutrálni, že tam nie sú ani, ani výhody, ani nevýhody. Takže z ich strany vlastne neprišiel žiadny impuls na zmenu toho času, ale zdravotníctvo vychádzalo z výskumu deviatich európskych univerzít a výsledky boli veľmi záporné, e, k zmeň, e, pokiaľ ide o zmenu e, zo zimného na letný čas. Jeden nemecký profesor hovoril o miliónoch, o, o miliónoch, ktoré to stojí na zdravotných výdavkoch každý rok. 80 ľudí nemá problémy so zmenou času, ale 20% ich má a veľké. A tí, e, tých, tých 80% v zásade nechápe, prečo tých 20% tie problémy má. Takže tam je pomerne veľký rozkol v názoroch. E, komisia takisto zareagovala na toto e, vypočutie a e, povedal by som, že bolo dosť, e, že zareagovala dosť, aby som to tak povedal, brutálnym spôsobom, lebo v dobe prijatia smernice boli dôvody na E, e, vykonanie príslušných zmien. Takto argumentovala komisia, takže na základe toho nemá ani dnes e, dôvod to meniť. Takže to, toto bude pokračovať potom na plenárnom zasadnutí po letnej prestávke. To znamená, budeme požadovať komisiu, aby nám dala svoje argumenty, prečo trvá na tejto zmene času a v závislosti od odpovede komisie sa rozhodneme, čo ďalej, či požiadame o nejaké uznesenie, alebo jednoducho čo ďalej. Nie sme pasívni, veci sa e, dali do pohybu a je pomerne veľa poslancov parlamentu, e, povedal by som naprieč s politickými uskupeniami, e, ktoré podporujú zrušenie čas, zmeny času. Ďakujem vám, ďakujem e, pán Lou. Ďakujem pekne. Môžem uvieť ešte niekoľko argumentov. Zamestnávajú sa týmto tisícky ľudí v Európe. Čím ďalej, tým viac máme listov a petície aj v členských krajinách a komisia práve opísala, ako to celé vzniklo. Je to zaujímavé, ale zatiaľ je tu veľký problém, pretože e, nikto neodpovedá na to, aká je teraz možnosť to zmeniť, aké iniciatívy by to umožnili. Sú to oprávnené obavy, aj oprávnený hnev. E, nie je vôbec e, dôvod, prečo dvakrát za rok meniť e, e čas už e, nie sú žiadne energetické výhody v porovnaní z minulosti a členské krajiny zatiaľ odpovedajú, že zodpovedná je EU e úroveň a zase EU e hovorí, že sú zodpovedné členské krajiny. Niekto musí konečne povedať pravdu. Komisia prišla s úsmernením a teraz môže opäť prísť s nejakou iniciatívou kto by teda mohol konečne uh, ukončiť tento uh, chorý stav? Ja by som chcel počuť jasnú odpoveď. Komisia sa už mesiace bráni takejto jasnej odpovedi. Aj komisár Hahn. My najskôr musíme vedieť, či máme uh, my vôbec pri, či sme my vôbec príslušní ako výbor PETI a poslanci. Jasnú jednoznačnú odpoveď chcem počuť. Thank Šedekovský. Ďakujem pekne aj za veľmi dobré, dobrú výslovnosť môjho mena. Áno, moje meno nie je také jednoduché, Cecília. Budem hovoriť po nemecky, je to lepšie. Chcel by som Eh, kritizovať, že vlastne sme nedostali doteraz žiadnu odpoveď Európskej komisie. To, čo povedal pán Royal, to je presne pravda. My sme už dvakrát alebo trikrát eh, kladli otázku, že aké sú možnosti. Napríklad v Česku máme tento problém už 10 rokov. Obdržali sme množstvo petícií a vieme, že nič to neprináša. To zmena času neprináša ani ekonomické výhody, ani z iných pohľadov. E, čo ako keby sme boli raz hodinu pozadu a raz e, hodinu vpredu. Ale to je celé. E, myslím si, že je tu množstvo aj štúdií, ktoré hovoria, že je to proti nášmu zdraviu. A čím dlhšie budeme čakať na túto odpoveď, že čo a čo sa s tým dá robiť. Teraz už to bolo celkovo 11 petícií, ale ja vám môžem aj z Česka poslať množstvo iných petícií. A skutočne tieto petície v Česku keď spočítame, koľko petícií bolo predložených v Českej republike, tak určite by tu bolo viac ako 100 e, tisíc e, občanov, ktorí túto petíciu podpísali, takže z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, aby sa dobre a správne odpovedali tieto otázky. A my, ako aj Pavel Svoboda, teda, ktorý je predsedom výboru Júri, že tu v Európskom parlamente je viac ako 200 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú proti mene, zmene letného a zimného času. A myslím si, že táto iniciatíva má stále viac členov a stále každý rok pribúdajú e, podporovateľia, keď sa mení čas a vždy prichádzajú nové a nové petície. Takže ja by som vás chcel by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa venovali tejto téme tu. A chcel by som požiadať komisiu naozaj veľmi intenzívne, aby už dala tejto téme správnu odpovede, čo sa s tým dá robiť. Thank you. And that concludes my list of speakers. Ďakujem. So many... Je tu jeden dôležitý zaujímavý faktor, že máme toľko veľa pe- eh, petície a prakticky sú všetky z Nemecka. Prečo je tomu tak? Sú tam citlivejší ľudia na nejaké eh, časové zmeny než ostatní v Európe? Zrejme, pretože predkladateľia petície sú s jednou či dvoma výnimkami Nemcami. To je pre mňa dosť veľmi zvláštna situácia. Možno, že nemecká lobby je naozaj e, rozhodná, ale vieme toľko, že už viacerokrát bola požiadaná komisia, aby nám poskytla odpoveď a stále Eh, nám prokurátor neposkytla, takže prosím, to je domáca úloha pre komisiu, pripravte nám správnu odpoveď a potom je tu otázka na ústne zodpovedanie, ktorá má sa dostať na plenárku, ktorá znamená, že ja navrhujem, aby sme počkali na odpoveď na túto otázku a potom v závislosti od toho, akú odpoveď obdržíme, Mohli by sme sa v tom čase rozhodnúť, že či petície uzatvoríme alebo ponecháme ich otvorené podľa odpovede. Ja inak v svete nevidím inú cestu pred, než konať takto. Súhlasíte? Rečníci bez mikrofónu. Chcete sa ujať, ujať slova? Čiže vy ste proti tým myslím si, že my chceme povedať, že my, náš výbor sa bude tešiť na odpoveď. Ďalej ďalšia petícia bola odložená a potom je tu jedenáctka. E, predkladateľ petície nie je prítomný. Môžem dať slovo priamo komisii. E, Kon de Lange alebo Joana de Balesku. Niektorý z vás tu je prítomný. Áno, ja som Kunde Lange, som z DG pre regionálnu politiku. Táto petícia sa týka e, na regionálneho fondu. A tu by som chcela pripomenúť, že v podstate to je riadiaci orgán, ktorý je zodpovedný za správovanie fondu e, financovaného z prostriedkov EÚ. EU a tu ide dokonca o overovanie projektov alebo kontrolu, čo komisia nerobí. My sme teda požiadali tento riadiaci orgán, aby nás informoval o tom, čo, aká je situácia, lebo naposledy ešte boli určité otázky, ktoré mali byť doriešené medzi dodávateľom a príjemcov. Dnes už sme obdržali utvrdenie, že projekt už bol dokončený a zhrnutie projektov sa týka e, jednotlivých stiažností, ale prav, tiež e, tvrdí sa v tej odpovedi, že všetky problémy už boli napravené. Obdržali sme dve správy o výkone prác. Prvé je z 20. maja 2012. To, bola, um, to bola taká podmienečný výkon prác E, spravodajca, či dodávateľ mal ešte 3 roky na dokončenie príslušných projektov a potom sme obdržali e, kópiu konečného e, schválenia prác, čiže to bolo v maji 2015 a tam sa uvádza, že všetky práce splňajú technické špecifikácie a všetky tie problémy, ktoré boli identifikované predtým, boli vyriešené touto týmto správou respektíve na baze tejto správy. Ďalší faktor je, že minulý piatok, neskoro večer, po, predkladateľ pod petície e, tvrdil, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu kvality a že sa udialo len malé zmeny. Samozrejme, my sme nemohli toto overiť ani s riadiacim orgánom a iniciatíva komisie nemôže ísť e, ďalej, než len požiadať e, o e, úplné dokončenie projektu a implementačné obdobie programu 2007-2013, kam spadá tento projekt, to je do konca tohto roku a riadiaci orgán musí vlastne pripraviť potom záverečnú správu, ktorá bude pokrývať celý ten rok od marca, 20, od marca 2017 budú musieť všetko dať eh, do správy o tom, čo sa program podarilo a čo nie. Ďakujem pekne. Máte slovo, kolegovia. Tu už eh, potrebujem vašu pomoc. Povedzte mi, čo treba urobiť s touto petíciou. Pán Marta. Myslím, že komisia sama odpovedala. Je tu niečo prvé, pardon, nové od piatka večer Čiže neuzavrieť ešte petíciu, ale zohľadniť to, čo vieme od piatka večera. To by bol môj návrh. Did you ask for the floor? Hlasíš sa, Peter? Ich komme nur insofern in Zweifel, weil Nož ja mám určité pochybnosti, pretože ja chápem predkladateľov petície, na druhej strane e, musia tu uvedať nejaké iné mechanizmy kontroly projektov. Um, neviem, napokon je tu aj um, účtovný dvor, Takže ak e, naozaj nesplnili to, čo tvrdili, tak je to naozaj e, svinstvo, dá sa povedať, ale určite, keď je nejaký projekt, tak jednoducho je tam riadiaci orgán, ktorý pravidelne kontroluje, čo sa deje, kontroluje stav prác, kvalitu prác a, a potom, ak to tak nie je, tak e, potom sa môže predklade petície obrátiť na príslušné orgány, pokiaľ ja viem. Nemôžeme sa teda naozaj venovať úplne každou, každým jedným rohom, ktorý tuto v Európskej únii sa opravuje alebo sa niečo deje. To tiež tak nemôže fungovať. Ma jo, realtá... Nož, e, ja by som sa chcela spýtať predkladateľa petície, či e, sú nejaké podstatné informácie, e, ktoré by nám mohol poskytnúť e, a na základe toho by sme sa mohli potom rozhodnúť, čo ďalej. Takže zatiaľ by som tú petíciu nechala otvorenú. Ďakujem. That concludes my list of speech. No, tak týmto sme ukončili zoznam rečníkov. Urobme nasledovné Predkladateľ petície nás informoval, že nie boli prijaté žiadne opatrenia na zlepšenia kvality a zaslal nám od roku 2007 a poslal nám to včera. No tak od včera sme naozaj nemohli posúdiť, že či to bolo správne alebo ozaj. Všetko je možné, takže Musíme teda vrátiť loptičku späť komisii, aby sme zistili, čo je všetko na tom pravdy a potrebujeme nové informácie. Je to možné? Možno je tu ešte jeden prvok, ktorý by som chcel doplniť bez takého, aby som šiel doplniť detajlov. A riadiaci orgán tiež navštívil dané miesto aj štát na inšpekcia ciest e, a tí e, odhalili len malé nedostatky, a ktoré mali byť napravené už teraz pri tom, týchto záverečných prácach. Takže ak si výbor želá, môžeme napísať riadiacemu orgánu, aby ešte raz overili alebo vykonali nejakú takú ex kontrolu tohto projektu, ale nevieme, že či sa to takto dá predsedajúca. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak e, všetká práca sa už dokončila, ale môže byť, že sú tu ešte niektoré detaily, ktoré sú otvorené alebo nedokončené a toto nám zaslal. Čiže jeden návrh je od Eleanor o nechať tú otvorenú petíciu a Peter tvrdí, že môžeme ju zavrieť. Čo chcete? No dobre, no tak pripojím sa k Eleanor. Je to dobrý návrh. Ja som povedal, že potrebujeme informácie a dozvedeli sme sa, že informácií už máme dosť, no ale dobre, veď e, keď nám to všetko bude dobre vysvetlené, keď budeme naozaj úplne všetky informácie o konečnom stave, môžeme teraz tú petíciu ponechať otvorenú. Takže sekretariat by nám mal potom urobiť návrh, ako máme sa rozhodnúť predsedajúca. Dobre, tak presne takto to urobme, ako to Peter navrhoval, že sekretariát to posúdi, posúdi detaily a my potom buď to uzavrieme, alebo to budeme ďalej skúmať. Takže týmto sme dokončili dopoludnejší program. A dobrú chuť k obedu a vráťte sa občerstvení.